potom od 12 až 13.00 a teraz je tento program aj na intranete a ďakujem eh, nášmu publiku, ktoré bolo malo početné, početné ale pozorné za prítomnosť a teraz musím uzavrieť eh, stretnutie, ktorému som predsedal posledný krát a týmto mm, je teda schôdza ukončená.